Okay, could you take your seat? sa prosím na svoje miesta. If you, if you take your seats and if you would put your cards in. Vložte prosím eh, svoje hlasovacie kartičky do zariadenia. Preskúšame, či všetko funguje tak, ako má. Urobíme si testovacie hlasovanie. Dúfam, že všetci ste si priniesli hlasovacie kartičky. No, I'm just doing no, test Need to I'm, I'm, I'm, I'm checking the votes before we do anything else, just to make sure we got... Vyskúšame, či všetko funguje, aby sme aj videli, či počty sedia. Takže otvárame hlasovanie, testovacie hlasovanie. A ste spokojní, hlasujte za, ak nie, tak proti. Everybody's happy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 a budem vám to vytýkať. Najskôr teda schválime program dnešných schôdze. Udo sa hlási o slovo. Pani predsednička, to, čo máme dnes v hlasovacom zozname, je dosť dôležité pre celú Európsku úniu, najmä pre eurozónu a je to prvý eh, naozaj eh, strategický dokument, e, v ktorom parlament má funkciu spolurozhodovania. V mene politickej skupiny svojej by som rád povedal, že všetkým spravodajcom a deňovým spravodajcom ďakujeme, ktorí odvietli skutočne obrovskú prácu, stálo ich to mnoho hodín úsilia, ale ešte sa nám nepodarilo dostať sa tam, e, kde by tento výbor hlasoval jednomyselne. Je to škoda, Nepodarí sa nám získať žiadne veľké väčšiny pre strategickú pozíciu, ktorá by bola dôležitá z očí voči rade v rokovaniach. Chcem sa poďakovať za hnutie, ku ktorému došlo za posledných niekoľko hodín. Chcem sa tiež poďakovať kolegom, ktorí sa do toho zapojili, pani Gulár, pani Wortman Kohl. Vyšli sme si navzájom v ústrety, ale tí, ktorí chceli, aby sa nám podarilo dostať sa z krízy naozaj a aby sa a pak stability staral e, paktom stability a rastu. To chce moja skupina. Tak tí, ktorí chcú, aby sa ciele zo stratégie EU 2020 stali ešte záväznejšími, ako sú, e, tým sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť kompromis. A podľa mňa by stálo za to, keby sme e, si prenechali dostatočný čas, aby sme hľadali takéto kompromisy. Ja by som chcel požiadať, aby sme odložili hlasovanie, aby tento parlament bol schopný hlasovať jednomyselne v záujme celej Európy a chceme naozaj eh, presadzovať záujmy Európy v najbližších týždňoch. Podľa mňa by bolo polutovanie hodné, ak by dnešné hlasovanie oslabilo pozíciu parlamentu v rokovaniach. Ďakujem. Jean-Paul. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, vypočul som si požiadavku pána Bolmana. Hneď by som chcel povedať, že naša skupina je za to, aby sme hlasovali dnes. Dôvod? Uh, E, pretože rada už e, na tejto problematike veľa pracovala, dospela k rovnováhe a parlamentu teraz prislúcha rýchlo prehovoriť, e, preto aby naši spoluobčania pochopili výzvy a úlohu, ktorú tu zohrávame. Nemyslím si, že to nemôžeme väčšine odkladať toto hľadanie kompromisu, ktorý v danom stave veci sa nemôže e, dosiahnuť rýchlo, tak to nezlepšíme situáciu Európskej únie. Myslím si, že je naliehavé, aby parlament mohol konfrontovať svoje názory s radou tak, aby sa našli prostriedky, ako pre budúcnosť zachovať a zlepšiť ekonomickú situáciu a nájsť potrebné nástroje na to, aby sme lepšie riadili našu ekonomiku aby sme mohli naštartovať náš rast. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť k tomuto? Myslím, že vzhľadom na súčasné okolnosti budeme hlasovať. Moje odporúčanie je také, aby sme pristúpili k hlasovaniu, aby sme ho neodkladali. Teda budeme hlasovať o tomto postupe. Hlasujeme o tom, či si želáme podporiť e, návrh, ktorý predložil Udo, aby sa odložilo hlasovanie, teda ak budete hlasovať za, je to za odklad. Ak hlasujete proti, e, znamená to, že sa prejde k hlasovaniu okamžite. Otváram hlasovanie. Hang on. Yeah. Uh, right, we've got one too many EPP. And... Jedna zo skupiny EPP je tu navyše a jeden zo sociálnych demokratov je taktiež navyše. Right, hang on. Have you got a vote? Right. Do you close the vote? Close the vote? Has everybody voted? Right, the vote's closed. Konec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý, čiže pristúpime k hlasovaniu. 17 boli za, 28 proti. Teda tým pádom sme schválili náš dnešný program. Mám ešte oznámenia predsedničky. A síce prijali sa závery Eh, rokovaní rady, čo sa týka revízie nariadenia o cezhraničnom presune hotovosti v eurách. To je správa z Japony. Eh, v súlade s pravidlo 73 rokovacieho poriadku by som vás rada informovala, že rokovania eh, sa podarilo uzavrieť úspešne písomným postupom a podarilo sa nám dosiahnuť kompromis s radou 4. mája. Potom sa tento text príjme a ak nebudú žiadne námietky v tomto výbore, voči tomuto kompromisu. Návrh správy sa predloží do pléna v júni. Teda predpokladám, že nie sú žiadne námietky, keďže sa nikto nehlási, preto uh, budeme postupovať takto a budeme sa snažiť o dohodu v prvom čítaní už v júni v pléne. Teraz prejdeme k samotnému jadru našej dnešnej práce. A aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam, ešte Udo sa hlási. Mikrofón. Keďže e, táto otázka hlasovania je veľmi citlivá, mohli by sme ešte raz e, preskúšať e, hlasovacie zariadenia, pretože e, rád by som predišiel akýmkoľvek pochybnostiam, či počty sedia teda skúsme ešte raz e, e, otestovať hlasovacie zariadenie, či e, tie počty zastupcov skupín sedia. Veľmi rada pristúpim k ďalšiemu skúšobnému hlasovaniu, ale môžem povedať, že každý jediný hlas, ak je navyše, tak sa ukáže na zariadení. Ja vám teda môžem povedať, ak niekto hlasuje navyše, taký, ktorý nemá právo hlasovať. Ale dobre, ešte jedno skúšobné hlasovanie teda. 50 hlasovacích kartičiek je v zariadeniu. V zariadení to je príliš veľa, teda o dve veľa, o dve viac, ako by malo byť. EPP have got two too many. Takže skupina EPP má dvoch poslancov navyše, ktorí hlasujú. Skupina EPP ešte stále má týchto dvoch navyše. 48 hlasovacích kartičiek. 47, 48. Traja poslanci nehlasujú vôbec. Nestlačili príslušné tlačidlo. Neviem, či to bolo zámerom alebo nie. Ešte stále tri kartičky sú neaktívne hlasovacie zariadenie, zariadení, nehlasujú príslušní poslanci. Ehm, nezáleží na tom, eh, pretože nie je nevyhnutné mať eh, aj eh, ich na to, aby počty hlasovaní sedeli. Ale je to dosť zvláštne teda. Končím toto skúšobné hlasovanie a prejdeme k hlasovaniu a budeme preberať správy v takom poradí, v akom sme o nich hovorili. Najskôr Wortmann Kohl, Fehler, Ferreira Goulart, a Ford. Prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, je správa pani Wortman Kohl. Ako máme vo zvyku, najskôr prebehne hlasovanie o tom, či sa zamieta celá vec a potom prebehne hlasovanie o právnom základe a potom budeme sa venovať politickým podrobnostiam, ktorými sa zaoberal aj výbor. Teda najskôr zamietací pozmiaci návrh 66 a 67, ktoré sú rovnaké. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Teraz majú zrazu socialisti jedného navyše. Musíme hlasovanie zopakovať. Otváram hlasovanie opätovne o týchto dvoch návrhoch. Ešte stále hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 42 proti, 4 za. Teraz prejdeme k právnemu základu. Poznací návrh 68, 1 zamestnanosť a 69. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 28 proti 18 za. Teraz pozmeňovací návrh 70. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 40 proti 6 za. Teraz prejdeme ku kompromisu A. Je tam hlasovanie po častiach, konkrétne v dvoch častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Konec hlasovania. 45 za 1 proti. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 28 za, 18 proti. Teraz kompromis B zostáva v jednej časti. Kto je za? Pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 46 za. Nikto proti. Teraz kompromis C. Je k nemu ústny pozmeňovací návrh skupiny sociálno-demokratov, aby sa nahradil e, slovo procedurálny e, institucionálnym. Ak je to prijaté, tak hlasujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 41 za, 5 proti. Teraz kompromis D v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 27 za, 19 hlasov proti. Teraz druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 hlasov za, 16 proti. Kompromis E pozostáva z jednej časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 za, 19 proti. Teraz kompromis F v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Tak. 30 in favor and 16 against. 30 za, 16 proti. Oh. Well, that's, that's, that's a bit of excitement. We've opened... No, máme tu trošku vzrušenia. Teraz budeme hlasovať o prvej časti, e, respektíve druhej časti kompromisu F. Otváram hlasovanie. Druhá časť kompromisu F. Konec hlasovania. 30 hlasov za, 16 proti. Teraz kompromis G v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 45 za, 1 proti. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 30 za, 16 proti. Teraz kompromis H v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 30 za, 16 proti. Druhá časť. Otváram hlasovanie. ešte ďalší dvaja by mali hlasovať. Konec hlasovania. 29 za, 15 proti. Teraz kompromis I. Ten je dosť ďaleko v hlasovacom zozname. V dvoch častiach. Otváram hlasovanie o prvej časti. Konec hlasovania. 39 za, 7 proti. Teraz otváram hlasovanie o druhej časti. Konec hlasovania. 27 za, 19 proti. Teraz kompromis je. Zostáva z jednej časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 28 za, 18 proti. Teraz kompromis K. I pozostáva z jednej časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 28 za, 18 proti. Teraz kompromis L. Otváram hlasovanie o kompromise L. Koniec hlasovania. 41 za a 2 proti. Teraz kompromis M v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 43 za, 3 proti. Teraz druhá časť. Kto je, e, pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 za, 16 proti. Teraz kompromis N. v dvoch častiach. Otváram hlasovanie o prvej časti. tri hlasov za, traja proti. Teraz o druhej časti hlasujeme. Koniec hlasovania. 31 za, 15 hlasov proti. Kompromis O pozostáva z jednej časti, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 39 hlasov za, 7 proti. Teraz kompromis P pozostáva z jednej časti, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 hlasov za, 15 proti. Ďalej. Pozmeňovací návrh 383. E, Zase, že je to dokonca môj návrh, hlasujete proti. Takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Myslím, že len nie ste dosť odvážni. Návrh bol zamietnutý, ale oľutujete to. Kompromis Q. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 36 hlasov za, 5 hlasov proti a 5 sa zdržali. Teraz druhá časť. Otváram hlasovanie. sedem hlasov za, 12 proti a 7 sa zdržali. Ďalej. Kompromis R. Nie je rozdelený na časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 hlasov za, 14 proti a dvaja sa zdržali. Ďalej. Pozmeňovací návrh 438. Otváram hlasovanie. Je to Filipov návrh. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 16 hlasov za, 28 proti. Filip e, dopadol si lepšie ako ja. Teraz 439. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 37 hlasov za, 8, 8 proti, 1 sa držal. Blažláme výky. Teraz e, kompromis S v dvoch častiach. Prvá časť Koniec hlasovania. 41 hlasov za, 4 proti. Teraz druhá časť. Dvadsaťšesť hlasov za, 19 proti. Ďalej. Kompromis T. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 26 hlasov za, 18 proti, 1 sa zdržal. Ďalej kompromis U. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 19 proti. Ďalej, kompromis V. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 44 hlasov za, 2 proti. Ďalej, kompromis dvojité V. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 15 proti. Teraz kompromis X. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 41 hlasov za, 3 proti. 2 sa zdržali. Ďalej kompromis Y. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 19 proti. Ďalej, kompromis Z. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 29 hlasov za, 14 proti a teraz sa zdržali. Kompromis AA. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 42 hlasov za, 2 proti a 2 sa zdržali. Teraz pozmeňovací návrh 549. Eh, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 14 proti. No, teraz už to bolo lepšie. Teraz budeme hlasovať unblock o 550, 551, 552 553. Budeme teda hlasovať o všetkých týchto štyroch návrhoch spoločne. Konec hlasovania. Ešte dvaja by mali odhlasovať. Koniec hlasovania. 4 sú za a 42 hlasov proti. Ďalej, kompromis AB. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 43 hlasov za, 1 proti a 2 sa zdržali. Ďalej kompromis AC. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 41 hlasov za, 1 proti, 2 sa zdržali. Ďalej, kompromis. Pardon, pozmeňovací návrh 555. Dúfam, že sa nám objavil nejaký ďalší poslanec eh, hlasujúci. Koniec hlasovania. 18 hlasov za, 28 proti. Je mi ľúto, Silvi, neprešlo to. Teraz kompromis AD v dvoch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 43 hlasov za, 1 proti, 2 sa zdržali. Teraz druhá časť. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 3 proti, 12 sa zdržali. Teraz Pozmeňovací návrh 558. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 14 hlasov za, 32 proti. Nikto sa nezdržal. Ďalej 559. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Taktiež zamietnuté. 16 hlasov za, 28 proti, 2 sa zdržali. Teraz úvodné, respektíve citácie, e, návrhy 71, 72 a 73 sú rovnaké. Hlasujeme preto všetkých troch naraz. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 17 proti, 2 sa zdržali. Teraz kompromis AE. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 hlasov za, 14 proti, 2 sa zdržali. Ďalej kompromis AF. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 29 hlasov za, 17 proti. E, jeden kolega zmenil rozhodnutie, teda 30 za a 16 proti. Pod, pán podpredseda stlačil nesprávny gombík. Teraz kompromis AG. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 43 hlasov za, traja sú proti. Ďalej, kompromis AH. Otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. 43 hlasov za, 1 proti, 2 sa zdržali. Kompromis AE i. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 15 proti. Ďalej A je koniec hlasovania. 31 hlasov za, 13 proti, 2 sa zdržali. 134, teraz pozmeňovací návrh 134. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 28 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Kompromis A Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 18 proti, 1 sa zdržal. Kompromis AL. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 41 hlasov za, 2 proti, 2 sa zdržali. Teraz kompromis AM. Konec hlasovania. 31 hlasov za, 15 proti. Ďalej kompromis AN. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 13 proti, dvaja sa zdržali. Teraz budeme hlasovať o celom takto pozmenenom texte. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 18 sú proti a 1 sa zdržal. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Koniec hlasovania. 27 hlasov za, 18 sú proti, 1 sa zdržal. Ďakujem pekne. Takže to máme za sebou. Blahoželáme pani Bortman Kohl. Ešte dostáva pani Bortman Kohl slovo. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí E mi zabezpečili takúto silnú väčšinu, e, aby sme mohli z takéto silnej pozície rokovať s radou. E, chceme získať aj silnejšiu menovú úniu, aj silnejšiu hospodárskú úniu. A je mi naozaj veľmi ľúto, že socialisti a zelení nechcú prejsť zodpovednosť za udržateľnú politiku rozpočtu. Every, every každý, každý spravodajca bude mať príležitosť. Teraz prechádzame k správe Diagofeja. Rovnako ako e, Predtým, prosím, upokojte sa, pretože máme toho ešte veľa pred sebou. Najprv budeme riešiť procesné otázky. E, pozmenujúce návrhy 51-52. E, otváram hlasovanie. 51. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Končím hlasovanie. 4 za, 41 proti, zamietnutý. Teraz hlasujeme o právnom základe. Otváram hlasovanie. To je pozmeňujúci návrh 52. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. 3 za a 43 proti. Pán podpredseda, to bolo neveľmi úspešné. Teraz e, prechádzame ku kompromisnému návrhu A. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 44 za, 2 proti. Ideme k návrhu 165. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 28 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Pozmeňujúce návrh 24. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. 33 za, 12 proti, 1 za zdržal. Zvyšok odpada až po 26. Čiže Pozmeňujúci návrh 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 43 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Preto prechádzame k návrhu 169. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 4 za 41 proti, 1 sa zdržal zamietnutý. 170. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 15 za, 30 proti, 1 sa zdržal, zamietnutý. 171. Konec hlasovania. 28 za, 16 proti, dvaja sa zdržali. Takže prijaté. Kompromis B. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 28 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Takže prejdeme teraz na 187. Pozmeňujúci návrh 187. Posledná príležitosť, koniec hlasovania. 16, 16 za, 29 proti, zamietnuté. Kompromis C v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasovali sme všetci? Koniec hlasovania. 43 za, 3 proti. Druhá časť. Koniec hlasovania. 28 za, 18 proti. Teraz ideme k pozmeňujúcemu návrhu 201 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 28 za, 15 proti, traja sa zdržali. Teraz pozmenujúci návrh 202, 203. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 14 za, 31 proti, 1 sa zdržal. Zamietnutý. 204. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. 17 za, 28 proti. Zamietnuté 205. Koniec hlasovania. 14 za, 31 proti, 1 sa zdržal. Zamietnuté 206. Koniec hlasovania. 31 za, 13 proti, 2 sa zdržali. Pozmiňujúci návrh 207, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 16 za, 29 proti, zamietnuté. Kompromis D. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 25 za, 17 proti, 4 sa zdržali. Pozmenujúci návrh 212. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 28 za, 16 proti, 2 sa zdržali. Kompromis E. Koniec hlasovania. 42 za, traja proti, jeden sa zdržal, prijaté. Prechádzame k kompromisu F. Koniec hlasovania. 27 za, 17 proti, 2 sa zdržali Teraz pozmeňujúci návrh 225. Konec hlasovania. 31 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 31.1. Prvá časť, prvá časť pozmeňujúceho návrhu 31 a 224, to sú identické návrhy. Konec hlasovania. 43 za, 2 sa zdržali. Nik nebol proti. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 227. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 29 za, 15 proti, dvaja sa zdržali. E, ja som práve povedala, že sú identické. E, čiže teraz 228. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. 229. Koniec hlasovania. 43 za, 1 proti, 1 sa zdržal. 32. Koniec hlasovania. 28 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Kompromis G v dvoch častiach. Prvá časť. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 39 za, 5 proti, 2 sa zdržali. Hlasujeme o druhej časti. Konec hlasovania. 29 za, 15 proti, 2 sa zdržali. Prechádzame ku kompromisu H s ústnym pozmenujúcim návrhom. od Edwarda Stiklunu. Chcete najprv hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu? Zdá sa, že tu je vôľa e, hlasovať najprv o ústnom pozmeňujúcom. Čiže teraz hlasujeme len o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Konec hlasovania. 17 za, 26 proti, dvaja sa zdržali. K ústnemu pozmeňujúcemu návrhu tento je tým zamietnutý a teraz kompromis bez ústneho návrhu. Máme tu jedného viac z skupiny EPP. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. 40 za, 6 proti k základnému kompromisu H. Teraz prechádzame ku kompromisu I. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Kompromis e, je v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme. Konec hlasovania. 42 za, 3 proti. Teraz hlasujeme o druhej časti. Konec hlasovania. 28 za, 18 proti. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 251. Konec hlasovania. 41 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Tá 47 odpadá, kompromis K. Hlasujeme. Voted. Votes closed. Konec hlasovania. 30 za, 16 proti. Pozmeňujúci návrh 38. Koniec hlasovania. 43 za, nik proti, dvaja sa zdržali. Prechádzame ku kompromisnému návrhu L na druhej strane. Hlasujeme. Koniec hlasovania. 40 za, 3 proti, 1 sa zdržal. Teraz prechádzame ku kompromisu M s ústnym pozmenujúcim návrhom Edvarda Skiklunu. E, chcete hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu osobitne? Oddelenie? Áno. Dobre. Takže teraz hlasujeme len o ústnom pozmenujúcom návrhu. Hlasovali sme všetci? Konec hlasovania. 17 za 26 proti, dvaja sa zdržali k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, čiže tento nie je zahrnutý. Zostáva nám teda hlasovanie o kompromise M. Hlasovali sme všetci? Konec hlasovania. 38 za, 7 proti. A tým prechádzame ku kompromisu N. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci koniec hlasovania. 43 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Prechádzame ku kompromisu O. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 39 za, 6 proti. Nikto sa nezdržal. Kompromis P. Hlasujeme o kompromise P. Koniec hlasovania. 41 za, 4 proti. Nikto sa nezdržal. Pozmenujúci návrh 272 a 273 tie sú identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 14 za 30 proti 1 sa zdržal zamietnuté. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu e, spravodajcu 45. Hlasovali sme všetci, ešte nám tu zostávajú ešte nejaké hlasy. Dobre, koniec hlasovania. 25 za, 17 proti, 2 sa zdržali. Eh, employment 17, to je kompatibilné so 45. -kou. Tu sa to píše. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 17 za, 26 proti, dvaja sa zdržali, takže je to zamietnuté. Kompromis Q. Hlasujeme o kompromise Q. Konec hlasovania. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 276. Hlasujeme. Konec hlasovania. 43 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Prijaté. Teraz pozvaňujúci návrh 277 a 278 tie sú identické. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. 14 za, 31 proti, 1 sa zdržal, zamietnuté. Employment 19. Koniec hlasovania. 43 za, nikto nie je proti, dvaja sa zdržali. Pozmenujúci návrh 279. Koniec hlasovania. Dvaja za 43 proti, 1 sa zdržal zamietnuté. Employment 20. Konec hlasovania. 43 za, 1 proti, 2 sa zdržali. Kompromis R. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. 32 za, 12 proti. A tým prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 283 a 284. Hlasujeme. That's 14 in favor. 14 za, 31 proti, 1 sa zdržal zamietnuté. Prechádzame k 285. -ke. Konec hlasovania. 17 za, 28 proti, 1 sa zdržal zamietnuté. Kompromis S. Konec hlasovania. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Prechádzame ku kompromisu T. Prepačte, e, to bude rozdelené hlasovanie. E, hlasujeme o prvej časti kompromisu T. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 42 za, traja proti. A teraz hlasujeme o znení. E, toto nebolo celkom konzistentné. Hlasovali sme. E, koniec hlasovania. 30 za, 15 proti, nikto sa nezdržal. Prechádzame k pozmeniacemu návrhu 292. Koniec hlasovania. 14 za, 31 proti, 1 sa zdržal zamietnuté, preto hlasujeme o 293. Koniec hlasovania. 17 za, 28 proti, 1 sa zdržal. Zamietnuté, 294. Otváram hlasovanie. Everybody's voted, votes closed. Konec hlasovania. Dvaja za, 43 proti, jeden sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 300. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. Nikto nie je za 43 proti, traja sa zdržali. Takže je veľmi dobré, že niektorí tu hlasujú sami proti sebe. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 295. Koniec hlasovania. Dvaja za, 43 proti, jeden sa zdržal. Pozmenujúci návrh 296. Everybody's voted, votes closed. Uh, ehm, konec hlasovania. 15 za, 30 proti, jeden sa zdržal, takže zamietnuté. 298 Konec hlasovania. 38 za 7 proti 1 sa zdržal. Čiže prijaté. Čo znamená, že 299 odpadá. A 297 odpadá, ale 299 je kompatibilné. prechádzame teda k Koniec hlasovania. Sedemnáct za 28 proti 1 sa zdržal zamietnutý. Kompromis v dvoch častiach. E, u, kompromis u dvoch častiach. Prvá časť. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 42 za, 4 proti. A teraz otváram hlasovanie k druhej časti. Konec hlasovania. 38 za, 8 proti. Nikto sa nezdržal. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 50. Hlasujeme o 50. -ke. Konec hlasovania. 44 za, nikto nie je proti, dvaja sa zdržali. ...310 je kompatibilný, čiže hlasujeme o 310. Konec hlasovania. 42 za, dvaja proti, jeden sa zdržal, prijaté. Teraz kompromis B. Konec hlasovania. 43 za, dvaja proti, jeden sa zdržal. Prechádzame ku kompromisu 2 TV. Koniec hlasovania. 43 za, 2 proti, 1 za zdržal. Pozmeňujúci návrh eh, Employment 2. Koniec hlasovania. 16 za, 27 proti, 2 sa zdržali, zamietnuté. 63. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 43 za, 1 proti, 1 sa zdržal, prijaté. 64 Konec hlasovania. 41 za, 2 proti, 1 sa zdržal, prijaté 65, e, stiahnutý, teda 68 teraz, hlasujeme. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 42 za, 2 proti, 1 sa zdržal, Pozmenujúci návrh 69. Koniec hlasovania. 27 za, 14 proti, 4 sa zdržali. A zvyšok preto odpada. Dostali sme sa ku kompromisu X. Hlasujeme o kompromise X. Koniec hlasovania. 42 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 74. Koniec hlasovania. 2 ja za, 43 proti, 2 sa zdržali, zamietnuté, 75. Konec hlasovania. 7 za, 38 proti, nikto sa nezdržal, zamietnuté, 76. Konec hlasovania. Traja za 39 proti, traja sa zdržali zamietnuté. Kompromis Y. Koniec hlasovania. 31 za, 15 proti, nikto sa nezdržal. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasujeme. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. 29 za, 16 proti, 1 sa zdržal. Preto 85 odpada. Kompromis Z. Konec hlasovania. 43 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 87. Hlasujeme. Konec hlasovania. 40 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Kompromis AA. Hlasujeme. Konec hlasovania. 42 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Kompromis AB. Koniec hlasovania. 45 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Pozmeňujúci návrh 80. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 29 za 14 proti, Dva sa zdržali. 99 odpadá, kompromis AC. AC. Ďalší horizontálny kompromis. Hlasovali sme všetci. Stlačte, prosím, svoje tlačidlá. Konec hlasovania. 42 za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Pozmeňujúci návrh 8. Konec hlasovania. 45 za, nikto, sa ne, nikto nie je proti, jeden sa zdržal. A tým pádom odpadá 102. Kompromis AD. Hlasujeme. Konec hlasovania. 43 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Kompromis AE. Konec hlasovania. 43 za, 2, sa, 2 proti, 1 sa zdržal. Kompromis AF. Koniec hlasovania. 30 za, 14 proti, 1 sa zdržal. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 105. Hlasovali sme všetci. 43 za, 1 proti, 1 sa zdržal, 106 106 až 110 unblock, čiže navrhujete, aby sme... Nie, nemôžem. Teraz hlasujeme o 106. Kto je za? Prosím, stlačte svoje tlačidla. Konec hlasovania. 40 za, 4 proti, 1 sa zdržal, 107 a teraz už môžeme hlasovať až po 110 unblock, čiže 110 až 110, 107 e, až 110 unblock. Hlasujme. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 35 za, 9 proti, 1 sa zdržal. Čiže to sme prešli až po 110. Teraz pozmeňujúci návrh 111. Konec hlasovania. Traja za 42 proti, 1 sa zdržal. Takže 112 teraz. Hlasujeme. Koniec hlasovania. 28 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Prechádzame ku kompromisu AG. Koniec hlasovania. 43 za, 2 proti, nikto sa nezdržal. 113. Hlasujeme. Konec hlasovania. 27 za, 18 proti, 1 sa zdržal. Prechádzame k 114. Koniec hlasovania. 28 za, 17 proti, 1 sa zdržal. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 14. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 32 za, 12 proti, 1 sa zdržal. Pozmeňujúci návrh. 15. Konec hlasovania. 43 za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Kompromis AH. Konec hlasovania. 45 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ale dvaja ľudia nestračili tlačidla. Kompromis AI. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 44 za 2 proti, nikto sa nezdržal. Pozmeňujúci návrh 124. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 32 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Kompromis A je Konec hlasovania. 42 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 129. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 22 za, 23 proti a jeden sa zdržal. Takže sa to zamieta. To je najtesnejší rozdiel. 131. Hlasujeme. Konec hlasovania. 26 za, 19 proti, 1 sa zdržal. Kompromis AK. Hlasovali sme všetci koniec hlasovania. 38 za, 6 proti, 2 sa zdržali. Pozmeňujúci návrh 138. Štyridsaťtri za, jeden proti, jeden sa zdržal. 199 o tom nehlasujeme, lebo to sme už predtým prijali, takže prechádzame k 140. 139 už bola prijatá, takže 140 hlasujeme. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 39 za, 2 proti, 5 sa zdržali A prechádzame k e, návrhu 142. Hlasujeme. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. 42, ja, 42 ja za, 3 ja proti, 1 sa zdržal. Teraz pozmeňujúci návrh 143. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. 39 za 6, 6 proti 1 sa zdržal pozmenujúci návrh 144. Koniec hlasovania. 33 za, 13 proti, nikto sa nezdržal. Um, prechádzame ku kompromisu AL. Hlasovali sme všetci koniec hlasovania. 43 za, 2 sa, 2 proti, 1 sa zdržal. A prechádzame ku kompromisu. nie, ku, ku kompromisu AM. potom zabrať, keď chceš. Končím hlasovanie. 46 za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. 150. Končím hlasovanie. 14 za, 31 proti, nikto sa ne, jeden sa zdržal. Zamietá sa 151. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. 152. Končím hlasovanie. Traja za 42 proti, 1 sa zdržal. Zamieta sa 153. Končím hlasovanie. 40 za, traja proti, dvaja sa zdržali. Takže 154 odpadáva návrh, pozmienujúci návrh 20. Končím hlasovanie. 32 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Zvyšok teda odpadáva a prejdeme k návrhu 158. teraz máme o jedného naviac za EPP. Viem, že je to Astrid, ale niekto sa musí, je to návrh Astrid, ale niekto sa musí odpojiť. Takže prosím, odpojte sa, máme jeden hlas navyše. V poriadku, končím hlasovanie. 42 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Dvadsať jedna. 21 od spravodajcu. Končím hlasovanie. 42 za, 3 proti, 1 sa zdržal. 22. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. 23. Končím hlasovanie. 38 za, 4 proti, 2 sa zdržali. 159 odpadáva, takže kompromis AN v dvoch častiach. Prvá časť kompromisu AN. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 38 za, 4 proti. Druhá časť. Končím hlasovanie. 37 za, 8 proti, nikto sa nezdržal. Teraz hlasujeme o zmenenom texte ako celku. Máme o jedného naviac v EPP. Ďakujem, že to v poriadku. Takže 29 za, 7 proti, 10 sa zdržalo. A hlasovanie o legislatívnom uznesení. Končím hlasovanie. 28 za, 7 proti, 11 sa zdržala. Blahoželáme spravodajcovi. Pán Fejo, áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, Sharon. Budem veľmi stručný, to nie je tá správna chvíľa na veľké politické prejavy. Chcel som poďakovať najskôr mojim spolupracovníkom, mojim asistentom, pretože pracovali veľmi tvrdo. Ďakujem politickej skupine e PP, koordinátorovi, pani Wortmann-Kohl a tiež sekretariátu a tiež všetkým tieňovým spravodajcom, e, k, s ktorými som mal dialog e, pri mnohých príležitostiach. Veľmi často sme dosiahli konsenzus. Tiež chcem poďakovať ďalším spravodajcom v tomto balíku a naše stretnutia budú pokračovať. Dúfam, že to bude v súlade s princípmi, ktorými sa riadíme. Sekretariát predsednička. Eh, ďakujem za všetkú prácu a snažíme sa uvoľniť napätie, snažíme sa ľudí dostať eh, na našu stranu. Chcel som vyjadriť túto nádej, že teda získame, dosiahneme tento kompromis v pláne. Ďakujem. Wolf alebo Sylvie, Takže Wolf, hlasovanie zabera veľa času. Mohli by sme ušetriť pár minút, ak by sme nečítali výsledky. Máme tri panely, kde ich vidíme. Len povedzte schválené alebo zamietnuté. A niekto požiadal o kávu. Ja som tiež chcela povedať, ak e, je, aj keď máme čas e, rozpočtovej disciplíny, tak potrebujeme kávu. Myslím, že budeme mať technickú prestávku po treťom hlasovaní a tým sa to vyrieši. Ja e, nemárnim čas, keď čítam výsledky hlasovania, pretože ich musíme zapísať a musíme znovu um, spustiť hlasovacie zariadenie, takže čítam to tak rýchlo, ako sa len dá. Nie, povedali sme dopredu, že to bude elektronické hlasovanie a ja to nebudem teraz zmeniť. Takže teraz prejdeme k správe Ferrera a začneme zamietnutím návrhu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Tu v tejto miestnosti je všetko veľmi dobre počuť, takže poprosím o kľud. Končím hlasovanie. traja za, 41 proti a nikto sa nezdržal. Takže prejdeme k právnemu základu. To je kompromis. Kompromis A. Kompromis minus A. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 40 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Teraz prejdeme k, k návrhu 50. Otváram hlasovanie k 50. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. je za 40 proti a 1 sa zdržal. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 1. MPO 1. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 18 za 23 proti, dvaja sa zdržali. Kompromis AA. Tak hlasujte rýchlejšie. Ešte traja ľudia nehlasovali. Končím hlasovanie. 43 za 1 proti. Kompromis B. Otváram hlasovanie ku kompromisu B. Prosím o kľud. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 40 za, traja proti, nikto sa nezdržal. Kompromis C. Otváram hlasovanie ku kompromisu C. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 42 za, nikto nie je proti, dvaja sa zdržali. 190. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 24 za, 19 proti, kompromis D. Končím hlasovanie. 42 za, 1 proti. Dvesto tri. Otvorím hlasovanie k 203. Končím hlasovanie. 16 za, 27 proti. Zamieta sa. Jeden sa zdržal. Kompromis E. Končím hlasovanie. 41 za, 2 ja proti, 1 sa zdržal. 223. Otvorím hlasovanie. to na zozname, ktorý mám. V poriadku. Končím hlasovanie. Zamieta sa 20 za 22 proti. 225. Končím hlasovanie. 40 za 4 proti, 1 sa zdržal. Kompromis F. Končím hlasovanie. 44 za, nikto proti, e, nikto sa nezdržal. Kompromis G. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za 6 proti. Kompromis H v siedmých častiach. Prvá časť kompromisu H. Končím hlasovanie. 40 za, 5 proti. Druhá časť. Končím hlasovanie. 40 za 5 proti, tretia časť. Končím hlasovanie. 22 za, 22 proti. Zamieta sa. Štvrtá časť. Končím hlasovanie. 40 za 5 proti. Piata časť. Končím hlasovanie. 39 za 5 proti. Šiesta časť. Končím hlasovanie. 39 za 5 proti. Jeden sa zdržal, 7 časť. Končím hlasovanie. 40 za 5 proti. Kompromis I. Takže kompromis I. Áno, Jean-Paul, máte nejaký problém? Bohužiaľ, bez mikrofónu.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 lost an amendment. Chyba nám jeden pozmeňujúci návrh. we've lost 247 somewhere. um, 247. What happens to 247? What? Bref, ce matin, ça a été modifié. Is where? 247, before compromise you. Right. Right. It's still there. It's there, but it's too late there. It's now included within... Yeah. Madame, Madame la Présidente, pour... Pani predsednička, pre členov EPP chcem povedať pre EPP, že zoznam, ktorý máme, je predošlou verziou. Nie je to konečná verzia, ktorá sa urobila e, na konci predpoludnia a teda Albert Hoffman, ktorý má posledný text, e, nech sa pozrie. Pozerajte sa teda na neho, ako máte hlasovať. <laughs> V poriadku. Problémom je to, že sme si mysleli, že sme stratili jeden návrh, ale našli sme ho. Silvi je to jeden z tvojich návrhov, ale to príde pred, kompromis- pred kompromisom je. Takže teraz hlasujeme o kompromise I a e, hlasovanie je ešte otvorené, ak ste nehlasovali kompromisu I, tak prosím hlasujte. Ďakujem. Končím hlasovanie. 42 za 1 proti, 1 sa zdržal. 245 Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 21 za, 22 proti, takže sme to zamietli, jeden sa zdržal. 248, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. 6 za 37 proti 1 sa zdržal. Zamieta sa kompromizie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 41 za, 2 sa zdržali. Kompromiska Hlasujte. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti. Kompromis L. Končím hlasovanie. 42 za, nikto nie proti, jeden sa zdržal. Kompromis M. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti, nikto sa netržal. Kompromis ten. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti. Nikto sa nezdržal pozmeňujúci návrh 23. Končím hlasovanie. 36 za, SM proti, RS sa zdržal. Kompromis O. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 za, 1 proti. 269. otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 za, 26 proti. Zamieta sa kompromis P. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti, 1 sa zdržal, kompromis Q. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 43 za, 2 proti. Nikto sa nezdržal. Kompromis R. Končím hlasovanie. 40 za, 4 proti, 1 sa zdržal. 284. Mm, Končím hlasovanie. 21 za, 22 proti, takže odpadáva, jeden sa zdržal kompromis S. Končím hlasovanie. 44 za. Jeden sa zdržal. 285. Končím hlasovanie. 2 za, 42 proti. Odpadáva kompromis T. Končím hlasovanie. 43 za 2 proti. Kompromis U. Pozmenujúci návrh Silvy 247. To bol práve ten chýbajúci pozmenujúci návrh. Teraz kompromis U. Končím hlasovanie. 45 za 1 sa zdržal. 290. Končím hlasovanie. 20 <clears throat> za, 23 proti, 1 sa zdržal, takže odpadáva kompromis V. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti. Kompromis 2TV. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti. Kompromis X. Končím hlasovanie. 41 za, 4 proti. Kompromis Y. Končím hlasovanie. 43 za, 3 proti. Ample 38. Končím hlasovanie. 34 za 9 proti, 2 sa zdržali. 308. Končím hlasovanie. 5 za, 37 proti. Kompromis je Z. Viem, že je to vzrušujúce, že máme kávu, ale aj tak stlačete kombiky. Ešte sedem. Kompromis Z. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti. Kompromis AA. V dvoch častiach. Prvá časť AA. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti. Druhá časť. Končím hlasovanie. 22 za, 22 proti, takže odpadáva. Dobre, Odhlasujeme to znovu. Bol tu jeden nehlasoval kvôli káve. Takže otvoreme toto hlasovanie druhýkrát. Hlasovali všetci, takže 46 hlasovalo. Končím hlasovanie. Mohli by ste prečítať druhú časť? Práve sme to odhlasovali, 23 za, 24 proti, takže to vypadáva. Druhá časť. Naozaj to chcete, pani predsedníčka. Mohli by ste zopakovať hlasovanie? Bolo to také metúce. O, o čom sme hlasovali? O druhej časti? Áno, naposledy sme hlasovali o druhej časti a potom znovu o druhej časti. A dvakrát to neprešlo 22 k 22 a 22 k 24. Len vysvetľujem, čo sa stalo. Ak si myslíte, že tam bol nejaký zmetok, tak ja zopakujem hlasovanie k druhej časti kompromisu AA. Takže otvárame hlasovanie znovu. Končím hlasovanie. A teraz 23 za, 24 proti. Takže tretíkrát to neprešlo. Dúfam, že ste spokojní. Teraz prejdeme k návrhu 324. Ano, Elisa. Prosím, ticho. 44 alebo 47. To, bola, to bol dôvod mojej otázky. 48 kartičiek, ale nikdy sme nemali plný počet. Zvyčajne je to okolo 44 až 46. Takže preto čakám, koľko z vás stlačí gombík, aby máte veľa času na to. Tí, ktorí vôbec nehlasujú, sa odpoja, tak to bude jednoduchšie. Takže 324. Teraz máme 49 zapojených kartičiek, takže o jedného navyše v EPP. Dobre, takže máme 48 kartičiek, 45 z vás hlasovalo, teraz máme 46, a teda o jedného viac v EPP. Prosím jedného člena EPP, aby sa odpojil. Končím hlasovanie. 17 za 27 proti, takže to bolo k 324. To znamená, že teraz prejdeme k 326. Končím hlasovanie. 17 za 27 proti, jeden sa zdržal. Odpadáva kompromis AB v dvoch častiach. Končím hlasovanie. 38 za 7 proti, schválené druhá časť. Končím hlasovanie. 39 za, 5 proti, dvaja sa zdržali. Kompromis AC v dvoch častiach. Prvá časť AC Končím hlasovanie, až keď to bude ticho. Ďakujem, takže končím hlasovanie. 39 za 7 proti, druhá časť e, AC. Končím hlasovanie. 36 za 6 proti. Kompromis AD. Končím hlasovanie. 44 za 1 proti, 1 sa zdržal. 339. Končím hlasovanie. 38 za 6 proti, 1 sa zdržal, 340. Končím hlasovanie. 17 za 26 proti, 2 sa zdržali, takže to neprešlo. Kompromis AE. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Kompromis A E. Končím hlasovanie o jedného naviac v EPP máme, takže musíme hlasovanie zopakovať. Otváram hlasovanie ku kompromisu AF. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti. Kompromis AG. Končím hlasovanie. 43 za, traja sa zdržali. Aha, v dvoch častiach. Prvá časť. Končím hlasovanie. 45 za. Jeden sa zdržal, druhá časť. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 4 a proti. Kompromis A je. A I, pardon. Otváram hlasovanie k AI. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 42 za, 2 sa zdržali a je v dvoch častiach. Prvá časť Končím hlasovanie. 39 za, 4 proti. Druhá časť. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 5, 1 sa zdržal. Teraz to bolo schválené a môžeme ísť k AK. ešte sedem ďalších. Končím hlasovanie. 40 za, 3 proti 2 sa zdržali. A L. Končím hlasovanie. 33 za, 2 proti, 1 sa zdržal, 39. Končím hlasovanie. Zase máme o jedného naviac v EPP na poslednú chvíľu. Opakujeme hlasovanie. 39. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 26 za, 17 proti. AM. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti. A N. Končím hlasovanie. 39 za 6 proti. 388. Končím hlasovanie. 5 za 39 proti. Kompromis AO. Končím hlasovanie. 43 za, 3 sa zdržali. Kompromis AP. Končím hlasovanie. 43 za, 3 sa zdržali, 3, 191. Končím hlasovanie. 17 za, 25 proti, 392. 5 nehlasovali. Končím hlasovanie. 16 za 26 proti. Takže to neprešlo. 395. Everybody voted. Konec hlasovania. 21 za, 24 proti, zamietnuté, teraz 396. Koniec hlasovania. 22 za, 23 proti, zamietnuté. 393 a 43. Konec hlasovania. 18 za, 27 proti. Zamietnuté. 394. Koniec hlasovania. 26 za, 19 proti. Prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh AQP. Konec hlasovania. za, proti. Teraz kompromis AR. Koniec hlasovania. 28 za, 18 proti. Prejdeme ku kompromisu AS. Koniec hlasovania. 45 za, 1 sa zdržal. Teraz prejdeme ku kompromisu AT. Koniec hlasovania. 46 za. Kompromis AU. Štyridsať šesť za, kompromis A dvojité V. Koniec hlasovania. 45 za, 1 sa zdržal. 4, 8, 7. Pardon, pozmeňovací návrh. I think we, we think 407 has fallen. Yeah. Rapporteur agrees, yeah. So we go to compromise AX. First part. Teraz prejdeme ku kompromisu AX, prvá časť. Ten predchádzajúci pozmeňovací návrh vypadol. Koniec hlasovania. 43 za, 1 proti. Teraz druhá časť. Koniec hlasovania. 22 hlasov za, 23 proti. Jeden sa zdržal. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 410. Konec hlasovania. 41 za, 3 proti, prijaté teraz kompromis a y. Konec hlasovania. 43 za, 3 proti. Teraz pozmeňujúce návrh 61. Konec hlasovania. 39 za, 5 proti, prijaté. Pozmeňovací návrh 58 a 4. Konec hlasovania. 35 za, 10 proti. Teraz zamestnanosť 5. Koniec hlasovania. 17 hlasov za 27 proti, zamietnuté. Pozmiac návrh 60. Koniec hlasovania. 41 za, 1 proti. Zamestnanosť 6. A, pardon, tento vypadol. 59. Koniec hlasovania. 34 za, 10 proti. Teraz zamestnanosť 3. Koniec hlasovania. 33 za, 11 proti. Kompromis AZ. Koniec hlasovania. 43 za, a 2 hlasy proti. Pozmeňovací návrh 68. Koniec hlasovania. 39 za, 5 proti. Kompromis BA. Hlasovanie je po častiach. Prvá časť. koniec hlasovania. 25 za, 20 proti. Teraz druhá časť. Koniec hlasovania. 20 za, 25 5 proti. Zamietnuté. 69. Konec hlasovania o návrhu 69. 41 za, 3 proti, teraz 70. Mohli by sme hlasovať o všetkých návrhoch od 70 až po 74 unblock? Môžeme hlasovať eh, unblock s výnimkou 74, hovorí pani Ferreira. Dobre, takže 70. Koniec hlasovania. 41 za, 4 proti 71. Koniec hlasovania. 44 za. Prijaté. 72. Konec hlasovania. 40 za, 4 proti. 73. Konec hlasovania. 21 za, 21 proti, zamietnuté. 74. Koniec hlasovania. sedem za, 17 proti. Kompromis BB v dvoch častiach. Prvá časť. Konec hlasovania 43 za, 3 hlasy proti, teraz druhá časť. Koniec hlasovania. 39 hlasov za, 6 proti. Teraz prejdeme k návrhu 78. Koniec hlasovania. 27 za, 17 proti. 79. Koniec hlasovania. 24 za, 21 proti. Pozmeňujúci návrh 80. Koniec hlasovania. Osemnáct za, 26 proti, zamietnuté. Teraz zamestnanosť 9. Votes closed. That's 30. Konec hlasovania 34 za 9 proti. 81. Konec hlasovania. 27 za, 17 proti. Pozmeňme si návrh 82. Konec hlasovania. 31 za, 14 proti. 83. Koniec hlasovania. 27 za, 15 proti. 84.

Koniec hlasovania. 40 za, 3 proti. 87. Koniec hlasovania. 21 za, 22 proti, zamietnuté. 88. Koniec hlasovania. 21 za, 23 proti, zamietnuté. 89. Koniec hlasovania. 9 hlasov za, 35 proti. Pozmeňujúci návrh 90. Poďme, poďme, lebo inak to nestihneme. Konec hlasovania. 21 za, 23 proti. Zamestnanosť 10. Koniec hlasovania. 37 za, 5 hlasov proti. Teraz 91. Prosím, rýchlejšie stlačajte tlačidla. Koniec hlasovania. 26 za, 15 proti. 92. Koniec hlasovania. 36 za, 8 proti. 93. Koniec hlasovania. 28 za, 17 proti. 11. Zamestnanosť 11. Koniec hlasovania. 17 za, 27 proti. Pozmiaci návrh 12 z výboru pre zamestnanosť. Koniec hlasovania. 17 za, 27 proti. Zamietnuté. 94. Koniec hlasovania. 5 sú za, 39 proti. Kompromis BC v štyroch častiach. Prvá časť Koniec hlasovania. 37 za, 8 proti. Druhá časť. Koniec hlasovania. jednoté, Tretia časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvrtá časť. Koniec hlasovania. 21 za 24 proti zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu BD v piatich častiach. Prvá časť. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tretia časť. Ticho v sále, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvrtá časť. Koniec hlasovania. Piata časť. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu BE. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 106. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 107. Koniec hlasovania. Prijaté. Ak naozaj chcete, aby sme to skončili ešte dnes, e, tak sa musíme do toho pustiť poriadne teraz. BF. V troch častiach. Prvá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Koniec hlasovania. Tretia časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 113. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 114. Jeden EP pak navyše. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis BG. Konec hlasovania. Prijaté. 122. Koniec hlasovania. Prijaté. Sto dvadsať tri. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 18. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozniec návrh 124. Koniec hlasovania. Prijaté. 125. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Šestka vypadla, teraz 126. Koniec hlasovania. Jedného zo skupiny EPP máme navyše. Kto sa práve pripojil? Kto? Návrh bol zamietnutý. Teraz pozorňací návrh 127. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz 19. Aha, tá vypadla. Aha, nevypadla. Takže predsa hlasujeme na hru 19. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozňujúci návrh 7. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 128. Konec hlasovania. Zamietnuté. 129. Jeden zo skupiny EPP opäť naviac. Ste nejaký veľmi nadšený. to hlasovanie, prosím, e, jeden poslanec EPP nech sa odpojí. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 130. Koniec hlasovania. Prijaté. 131. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 132. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 134. Koniec hlasovania. Prijaté. 135. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis BH Koniec hlasovania. Prijaté. Pozňovací návrh 149. Pardon, 139. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz návrh 140. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 141. Koniec. Zamietnuté. Pozmeňací návrh 20. Koniec. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 142. Koniec. Prijaté. Sto štyridsať tri. Koniec zametnuté. 145. Koniec. Zamietnuté. Deviatka vypadáva. 144. Koniec. Prijaté. 146 tá vypadla. 147. Koniec. Prijaté. 148. Koniec. 35 za, 9 proti. Prijaté. Kompromis B, BI. Koniec. Prijaté. Pozmeňovací návrh 153. Koniec. Zamietnuté. 154. Jeden zo skupiny EPP navyše. Neprejde vám to. Koniec hlasovania. 25 za 17 proti. 155. Koniec. Zamietnuté. 156. Koniec. Zamietnuté. Zamestnanosť 22. Koniec. Zamietnuté. 157. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Zamestnanosť 23. Koniec. Prijaté. Zvyšok návrhov vypadol. Teraz hlasujeme na hru 160. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 161 Koniec hlasovania. Prijaté. 163. Koniec hlasovania. Prijaté. 165, 4. Pardon. Koniec hlasovania. Prijaté. 167. Koniec. Prijaté. Pozmeňovací návrh 24 z výboru pre zamestnanosť. Návrh bol zamietnutý. Kompromis B je v dvoch častiach. Prvá časť Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom takto pozmenenom texte. Jeden zo skupiny EPP navyše. Koniec hlasovania. Prijaté. 42 hlasov za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Koniec hlasovania. 41 hlasov za, 4 a proti. Niektorí nám medzi tým zmizli. Blahoželáme. Ďakujeme. Máme časový skls. Elisa, yes. I give the floor to Elisa very briefly. Uh, you'll say, you'll say, Ehm, nemohol som eh, sa obraniť, ale chcel som prísť nakoniec a poďakovať sa za to, že sa nám podarilo dosiahnuť eh, slušnú väčšinu na rokovanie s radou. Myslím si, že to je výsledok dobrej práce tieňových spravodajcov a chcel by som sa osobitne zmieniť o Karlovi Haglundovi, ktorý je takisto spravodajcom ďalšie správy, o ktoré sa má dnes hlasovať a takisto e, sa prečinil k vypracovaniu mojej správy. Popri ďalších tieňových spravodajcoch sú tu ešte nejaké veci, ktoré je možné zlepšiť, ale chcel by som sa poďakovať sekretariatu, môjmu vlastnému personálu, takisto skupine a sekretariatu výboru EKON. Chcel by som sa poďakovať aj všetkým ostatným kolegom z politickej skupiny, pretože viem, že pracovali veľmi úporne pozorne a viem, že aby ma mohli podporiť e, v tejto správe, museli urobiť celý rad ústupkov. E, vážení kolegovia, e, žiaľ, nebudeme mať k dispozícii už dlho tlmočenie a preto navrhujem, aby sme pokračovali. Tak ešte zatiaľ máme na nejaký čas tlmočenie a prechádzame k správe Gulách. A rovnako ako predtým, Teraz sme pri správe Gulach a to je pozmeňujúci návrh 55, 56, 57. Tieto e, e, otváram hlasovanie k týmto pozmeňujúcim návrhom. Ešte raz 55, 56, 57. A hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4 proti 38. Nemusíme teda hlasovať o 96. právny základ. Teraz máme pozmeňujúci návrh 1. Konec hlasovania. Prijaté 35 hlasmi k 8. Pozmeňujúci návrh 58. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Zamieta sa 19 k 19. A mnohí z vás nehlasovali. Pozmenujúci návrh 180. Amblok až po 186. 180 až 186 amblok. Eh, prepačte, Takže hlasujem k týmto návrhom. Koniec hlasovania. Which ones? The first three. Together, you can. Right, but this is just the first three, then 180 to 182. Yeah? Takže vlastne len o tých prvých troch môžeme hlasovať. 180 No a teraz máme o jedného e, EPP navyše. Prosím, niekto z EPP. Mohli by ste sa vypojiť? Končím hlasovanie. Zamietnuté 40 hlasmi voči, proti Trump. A teraz máme 184, o tom hlasujeme osobitne. Vlastne e, nie, spoločne z 80, 185 a 186. Hlasovali sme všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 29 k 14. 187. Konec hlasovania. Zamietnuté. Traja za, 41 proti. Kompromis A v dvoch častiach. Hlasovali všetci? Hlasujeme o prvej časti. Koniec hlasovania. Prijaté 41 k 4. Druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 41 k 5. Pozmeňujúci návrh 199 a 200. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 2 za, 43 proti. 35. Koniec. Prijaté 36 k 3. Zvyšok odpadá. Prechádzame k 207. Koniec hlasovania zamietnuté 12 k 30, kompromis B. Koniec hlasovania. Prijaté. 38 hlasmi proti 6. Teraz prechádzame k článok 38 e, zamietnuté 18 26. Teraz e, máme kompromis C v troch častiach. Prvá časť Koniec hlasovania. Prijaté 44 1, druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 31 k 1, tretia časť. Koniec hlasovania prijaté 42 k 3. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 246. Hlasujeme o 246. Hlasovali sme všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Traja k 42. Kompromis D v dvoch častiach. Prvá časť Končím hlasovanie. Prijaté 41 k trom, druhá časť. Konec hlasovania. Prijaté 27 k 7. Teraz ideme k pozmeňujúcemu návrhu 263. Hlasujeme. Konec hlasovania. Zamietnuté. Traja k 42. Kompromis E v piatich častiach. Prvá časť. Končím hlasovanie. Prijaté. 43. Potom druhá časť. Hlasujeme o druhej časti. Koniec hlasovania. Prijaté 28 k 6. Tretia časť. Končím hlasovanie. Prijaté 27 k 6. A štvrtá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 39 k 6. Piatá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 27 k 18. Teraz ideme k pozmenujúcemu návrhu 286. Máme tu ešte niekoho z EPP, kto je navyše, určite tu niekde sedí. Ešte majú piati hlasovať. Hlasovali sme všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa 15 hlasmi k 27. Teraz prechádzam k 287.

Konec hlasovania. Zamietnuté 13 30. Employment 21. Konec hlasovania. Zamietnuté 14 k 28 hlasom. Kompromis F v dvoch častiach. Prvá časť Konec hlasovania. Prijaté 36, ktorom druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 36 k 9. Teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 297, prepačte vlastne. Nie, kompromis G v dvoch častiach. Prvá časť. Konec hlasovania. Prijaté. 42 k 1. Druhá časť. Konec hlasovania. Prijaté 43 k 3 pozmeňujúci návrh 53. Koniec hlasovania. Prijaté 36 k 1. Kompromis H. Zdá sa, že je v jednej časti s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Hlasujeme o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Dobre, takže najprv hlasujeme. Ešte niekoľky. Konec hlasovania. Ústny pozmenujúci návrh zamietnutý počtom 16 proti 27 hlasom a kompromis Aha, hlasujeme. Konec hlasovania. Prijat prijatý 27 16. Teraz ideme k 298. Vlastne to bola 298, 299 zamietnuté 3,40. kompromis I v dvoch častiach. Prvá časť Koniec hlasovania. Prijaté 40 k 4, druhá časť. Hlasovali sme všetci, koniec hlasovania. Ešte v 8 nehlasovali, prijaté 33 k 5. Kompromis je Hlasujeme. Prvá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 42 1. Druhá časť. Koniec. Prijaté 23 k 5. 13 sa zdržali. kompromiska v štyroch častiach. Prvá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 37 k 7. Druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté 23 k trom, tretia časť. Konec hlasovania. Prijaté 38 k 6. A štvrtá časť. Konec hlasovania. Prijaté 39 k 6. Prechádzame ku kompromisu L v dvoch častiach. Prvá časť. Konec hlasovania. Prijaté 34 k 7. Druhá časť. Koniec hlasovania prijaté 35 k 7. Prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 307. Ehm, dobre, tak e, končím hlasovanie. Zamietnuté 15 k 28. Kompromis M Konec hlasovania. Prijaté 40 k 3. Pozmeňujúci návrh 59. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 60.

Koniec hlasovania. Zamietnuté. 17 k 28. Kompromis N. Koniec hlasovania. Prijaté 42 k 2. Teraz prechádzame ku kompromisu O. Koniec hlasovania. Prijaté 42 k 2. Kompromis P. Končím hlasovanie. Prijaté 42 k 1. Kompromis Q. Koniec hlasovania prijaté 44 s dvoma zdržaniami sa 77 koniec hlasovania zamietnuté 15 k 31 78 koniec prijaté 37 k 6, 79. Koniec hlasovania. Zamietnuté 17 k 27, 80. Koniec hlasovania. Prijaté 37 k 5. Kompromis R. Koniec hlasovania. Prijaté 41 k 4. Ideme k employment 1. Koniec hlasovania prijaté 38.5 employment 2. Koniec hlasovania prijaté 35 k 7, 84. Koniec hlasovania prijaté 43, dvaja sa zdržali 85. Konec hlasovania. Prijaté 26 18. 86 stiahnutý, 88. Zvedom, Dobre. E, čiže potom máme 88 prijaté, 29 15, kompromis S. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Štyridsať za, 2 proti. Kompromis T. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 36 za 7 proti. Kompromis U. Končím hlasovanie. 40 k 3. Kompromis V. Končím hlasovanie schválené 41. Návrh 11. Končím hlasovanie. Schválené 39 k 2. Kompromis 2 TV. Končím hlasovanie máme 42. Za, nikto nie je proti. 97. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 98. Končím hlasovanie. Zamieta sa 99. Končím hlasovanie. Zamieta sa 5, 38, 12. Končím hlasovanie. Schválené 34 k 7. 102. Končím hlasovanie. Zamieta sa 14.28 M po 3. Hlasujeme o Employment 3. 12 bola schválená. Takže to odpadáva. 103. Končím hlasovanie. Schválené 37 k 6. Employment 4 odpadáva. 104. Končím hlasovanie. Zamieta sa 637, employment 5. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15.25, 105. Končím hlasovanie. Zamieta sa 3, 40, 106. Schválené 35 k 8. 13 podáva kompromis X. Končím hlasovanie. Schválené 33 k 8. 108. Končím hlasovanie. Zamieta sa 8 k 35. Kompromis Y. Končím hlasovanie. Schválené 35 k 8. Kompromis Z. Končím hlasovanie. Schválené 36 k 6. 118. Končím hlasovanie. Schválené. 39 za, nikto proti. 16 odpadáva 120. Končím hlasovanie. 36 za, 4 proti. 124 a 125. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 126. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 040 127 Končím hlasovanie. Zamieta sa 1723, 128. <coughs> Končím hlasovanie. Zamieta sa 241, 129. Končím hlasovanie. Zamieta sa 17.24. 22. Návrh spravodajcu. Končím hlasovanie. Schválené 31 k 10. Takže ďalšie dva opadávajú. Teraz sa hlasujeme k 132. K 131. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené 22 k 16. 132. Končím hlasovanie. Zamietnuté 12.27, 133. Končím hlasovanie schválené 41 k 3, 23. Končím hlasovanie. Schválené 31 k 3. Kompromis AA. Končím hlasovanie. Schválené 41 k 3. 135. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 k 29, 136. Končím hlasovanie. Schválené 35 k 8. 137 nie, tie ostatné odpadávajú. Dobre, teraz prejdeme k 141. Otváram hlasovanie. 141. Zamieta sa 4 k 38. 142. Končím hlasovanie. Zamieta sa 20 k 22. 143. Končím hlasovanie. Zamieta sa 3 k 41, 144. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 29, 145. Končím hlasovanie. Zamieta sa 17 k 26, 145, 25, pardon. Končím hlasovanie. Schválené 24 k 19. Takže 9 a 146 odpadávajú. 147. Končím hlasovanie. Zamietnuté 339, 148. Končím hlasovanie. Schválené 39 k 2, 149. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3.40, employment 10. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa 8.35, 150, Končím hlasovanie. Zamieta sa trik 41, 154. Končím hlasovanie. Zamieta sa 5 k 39. 153. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1 k 43, 151. Končím hlasovanie. Schválené 33 k 7, 152 odpadáva, 155. Končím hlasovanie. Zamieta sa 5 k 40. 156, 7, 8, 9. Všetky sú identické. Končím hlasovanie. Zamieta sa 8 k 35, 160. Сто шестьдесят. Končím hlasovanie. Zamieta sa 1726, 161. Končím hlasovanie. Zamieta sa 17 k 26, 162. Končím hlasovanie. Zamieta sa 17 k 27, 26. Končím hlasovanie. Zamieta sa 9 k 35. Employment 11. Končím hlasovanie. Takže to neprešlo. 21, 21, 27. Končím hlasovanie. 44 k 1, schválené. Kompromis AB v dvoch častiach. Prvá časť. Končím hlasovanie. 37 za 4 proti schválené druhá časť. Končím hlasovanie. Schválené 36 k 9. 270. Pardon, 170. Končím hlasovanie. Zamieta sa 10 k 34. 171. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 k 30. Employment 13. Končím hlasovanie. Schválené 37 k 5. 172. Končím hlasovanie. Schválené 39 k 6. 173. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3 41. 174 Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 k 29. 176. Končím hlasovanie Zamieta sa 20, 23, 29. Končím hlasovanie. Že to neprešlo 23, 23. 178.

Pozmeňovací návrh 30. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 31. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis AC. Koniec hlasovania. Prijaté. AD. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis AE. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis AF. Jeden poslanec EPP bol navyše. Koniec hlasovania. Prijaté. 41 hlasov za, 2 hlasy proti. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte. Ešte dvaja, prosím, hlasujte. Koniec hlasovania. 33 hlasov za, 14 proti. Nikto sa nezdržal. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Ešte jeden poslanec by mal hlasovať. Konec hlasovania. 36 hlasov za, 11 proti. Blahoželáme. Right. Moving on. Sharon, one word, very quickly. Pani Goulart, srdečne ďakujem všetkým. No problem to go further. The interpretation will be lost. But, uh, yeah, okay. Right. We are, we are, we are carrying, we are... Pokračujeme v hlasovaní. No, I know, but we've just asked all the um, we just asked all the funk polls to confirm that we can carry that we will carry on even when we lose. it. Budeme pokračovať aj bez tlmočníkov. Inak totiž to sa budeme musieť venovať tomu zvyšku do poludnia, respektíve hneď ráno, ešte predtým, ako začne schôdza výboru. Pour le principe, j'élève une protestation contre le fait qu'une séance de vote puisse... Protestujem, že hlasovanie môže prebiehať e, bez tlmočenia e, v snahe dosiahnuť kompromis, takže mali by sme pokračovať. Sorry about it. Je mi to veľmi ľúto, ale inak sa to nedá. Som si istá, že ak e, bude nejaký problém, tak to vyriešime s jazykovým pokrytím. Budeme hlasovať teraz o zamietnutí. Teraz hlasujeme teda o správe Karla Haglunda. Aby to bolo jasné, hlasujeme o zamietnutí úvodných odstavcov. There's a lot of noise going on. Yeah. Je tu nejaký hluk? Pani predsednička, vysvetlite nám teraz, ako to bude pokračovať. Budeme mať teda tlmočenie, alebo nebudeme mať tlmočenie? Nebudeme mať tlmočenie. A prečo potom nemôžeme hlasovať zajtra? Môžeme predsa zajtra ráno pokračovať v hlasovaní. Kolega práve vystúpil a navrhol, prečo by sme nemohli hlasovať zajtra ráno. Potom budeme mať tlmočenie a nebude žiadny problém.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 Pani predsednička, e, ja som povedal, že protestujem proti tomu, že počas hlasovania nie je e, tlmočenie, ale by som navrhoval, aby sme pokračovali e, v hlasovaní dnes, pretože zajtra by sme, napriek tomu, lebo zajtra by sme mali problémy, pokiaľ ide o počet hlasujúcich. Áno, s veľkým poľudovaním musím povedať, že tak toto je. Ak chcete, môžeme hlasovať o tom, či sa bude hlasovať teraz alebo do poludnia zajtra, ale myslím, že väčšina chce hlasovať teraz. Pani Omenruj, ten, pýtali sme sa už tlmočníkov, či by chceli pokračovať. Prosím, opýtajte sa ich, alebo napíšte im list. E, predsedníčka, tlmočníci majú isté pravidlá z hľadiska dĺžky pracovného času a nemôžu pracovať dlhšie. Myslím, že by sme mali pokračovať, aj keď tlmočníci odídu. Ak budú nejaké ťažkosti, prosím, dajte mi vedieť a budeme sa snažiť to vyriešiť. Práve sme hlasovali o zamietnutí. Chce ešte niekto hlasovať, prosím, v tomto hlasovaní? Ak áno, tak hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz prejdeme k právnemu stanovisku. Hlasujeme o právnom základe. Pozmeňovací návrh 34. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis A. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 159. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 161. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 162. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 163. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis B v piatich častiach. Prvá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Has everybody voted? Still four more people to vote. I'm closing the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz štvrtá časť. Konec hlasovania. That's carried 37 to 5. And the fifth part. Piata časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Máme tu ďalšie hlasovanie. Je to šiesta časť, ale je nazvaná druhou časťou. Takže hlasujeme o zvyšnom texte ktorom sme ešte nehlasovali. Úplne to chápeme. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 227 to na strane 8 v mojej verzii. sedmička. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis C, prvá časť. To bola prvá časť, to bola prijatá, teraz druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis D. Prvá časť. Nobody voted. Votes closed. Prijaté. Druhá časť. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmiňací návrh 249. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis E. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis F v dvoch častiach. Prvá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 251. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 252. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis I. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis H. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis G. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis je. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis K. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis L. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Pozmeňovací návrh 6. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Konec hlasovania. Prijaté. 48. Konec hlasovania. Zamietnuté. 47. Mohli by sme hlasovať unblock? Nie. 47. Konec hlasovania. Prijaté. Takže zvyšok vypadáva. 54. Aha, aj to vypadlo. Teraz kompromis M. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 60. Pardon, 61. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 63. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis N. Koniec hlasovania. Prijaté. Už mi z toho šíbe. Teraz e, mnoho pozmeňovacích návrhov e, vypadáva. Teraz e, budem hlasovať o návrhu 64. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 70. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz zamestnanosť 1. Koniec. Prijaté. Zamestnanosť 2. koniec. Prijaté. Zamestnanosť 4. Koniec hlasovania. Prijaté. Zamestnanosť 5. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 72. Konec hlasovania. Prijaté. Pozumňovací návrh 73. Konec hlasovania. Zamietnuté. 74 a 76, tie by sme mohli odhlasovať spoločne. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 77. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 78. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 79. Koniec hlasovania. prijaté. Zamestnanosť 7. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 80. As everybody voted? Votes closed.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

il ne faut pas attendre que les derniers aient voté. Vous faites euh, en plénière, on n'attend pas dix minutes entre chaque vote. Yeah, all right, we'll go quicker. Press the buttons quicker. We're on amendment 40, 45. What do we do on 44? No, it's rejected. Right. We're on, we're on, we're on 45 now.